Prosím, láskavo sa usadte, kolegyne a kolegovia. Otváram týmto našu schôdzu. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, meine Damen und Herren. Zaujmite prosím svoje miesta láskavo. Otváram opäť našu schôdzu. Najskôr mám viacero technických oznámení. Oznámim vám, ktoré politické skupiny sa vytvorili tu v Európskom parlamente. Vznikla eh, skupina EPP, Kresťanova demokratov. Tí majú 221 poslancov. Ďalej skupina progresívnych sociálnych demokratov SAD. Majú 191 poslancov. Skupina Európskej konzervatívcov a reformistov ECR majú 70 poslancov. A skupina ALDE, demokratia a liberáli, tí majú 67 poslancov. Ďalej Konfederálna skupina Zjednotenej európskej ľavice GUE NGL majú 52 poslancov. Ďalej skupina Zelených Tí majú 50 poslancov. A skupina EFDD, skupina Slobody a premaj demokracie, majú 48 poslancov. 58 poslancov Európskeho parlamentu nie je zaradených v žiadnej politickej skupine. Vyhlásenia o vytvorení skupín podľa článku 32 odseku 5 rokovacieho poriadku boli takto odovzdané predsedovi a sú týmto oznamené za platné. Príslušné talianské orgány požiadali parlament svojim listom z 18. júna